tomto znení schválená. Výbor Júri na zasadnutí 17. septembra e, potvrdil mandáty nových členov, preveril ich a navrhol, aby sa vyhlasili za platné. Týka sa to pána Iňaky Irazabel Betia Fernándeza a pána Eduarda rauala Helviga a pána e, Joana Silagiho s účinnosťou od 4. septembra a pani Martina Michal ďalej s účinnosťou od 5. septembra. Vyhlas e, žiadam, aby sme ich potvrdili tieto mandáty. Sú proti tomu námietky? Nie, takže e, konštatujem platnosť týchto mandátov. Chcem vám oznámiť, že pani Nessa Childers opustila 17. septembra e, skupinu SAD